Začníme s touto výmenou názorov o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o ľudské práva, humanitárne záležitosti v Jemene. To je výmena názorov, ktorú realizujeme spolu s výborom pre rozvoj. Je tu podpredsednička tohto výboru, Miria Vehkapere, o chvíľu, potom neskôr jej dám slovo. Ako viete, situácia v oblasti ľudských práv v Jemene neustále e, púta našu pozornosť, pretože sa zhoršila, odkedy koalícia vedená Saudami začala bombardovanie Jemenu v marci 2015. V rámci vojny e, boli zo strany všetkých strán spáchané významné porušenia medzinárodného humanitárneho práva, vrátane vojnových zločinov. Väčšina civilných úmrtí každopádne bola spôsobená leteckými útokmi, ktoré boli vedené e, saudskou koalíciou a doposiaľ zostali bez akéhokoľvek trestu. Európsky parlament prijal e, viaceré uznesenia, v ktorých odsudzuje útoky proti civilistom a infraštruktúr, civilnej infraštruktúre, kde volá pre celoeurópsky zákaz predaja zbraní do Saudskej Arábie. Pripomínam napríklad uznesenie, ktoré sme schválili 4. oktobra minulého roku v Štrasburgu. V tomto uznesení sme okrem iného odporúčali, aby náš podvýbor monitoroval rozvoj na poli ľudských práv v Jemene, aby vypracoval správu o porušeniach ľudských a občianských práv, ktoré sú páchané v tejto krajine. 14. novembra 2018 poslanci opäť vyzvali na embargo všetkých členov koalície, ktorú vedú Saudi v Jemene. Nemali by sme okrem iného zabúdať na porušenie ľudských práv, ktoré páchajú aj Spojené arabské emiráty v Jemene vlastne aj Amnesty International priniesli informácie o porušeniach podmienok väzby a vynútených zmiznutiach v oblasti kontrolovanej Spojenými arabskými emirátmi v Južnom Jemene. Okrem iného, Spojené arabské emiráty, emiráty okupujú jemenský ostrov Sokotra a takisto sa chystajú na nelegálnu anexiu, anektovanie tohto ostrova. To všetko je takmer úplne nepošimnuté medzinárodnými médiami. 4. decembra 2017 vysoký komisár OSN pre ľudské práva zriadil skupinu významných medzinárodných a regionálnych expertov, ktorá má mandát monitorovať a poskytovať informácie o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene. Skupina predložila svoju správu v auguste 2018 a e, sme poctení, že je tu dnes s nami predseda tejto skupiny, pán Kamel Džendubi, ktorý nás dnes bude informovať o tých zisteniach a odporúčaniach Situácia v Jemene bola viackrát predmetom diskusí, e, tak aj na úrovni Bezpečnostnej rady OSN. E, Poslednýkrát sa tak stalo 9. januára 2019. Dohoda o prímery pre oblasť Hodejda, ktorá bola uzavretá v Štokholme 13. decembra 2018, bola jednomyselne podporená uznesením Bezpečnostnej rady OSN 21. decembra Okrem toho, minulý, týž, minulý týždeň, 16. januára 2019, Bezpečnostná rada jednomyselne schválila vyslanie až 75 pozorovateľov do prístavného mesta Hodejda v Jemene na obdobie 6 mesiacov za účelom monitorovania, dodržiavania prímeria a pre rozdelenia, premiestnenia týchto síl a skupín v rámci vojnového konfliktu. Od tohto prímeria došlo k významnému zníženiu v nepriateľských aktivitách v Hodejda, avšak bohužiaľ medzi 19. a 20. januárom 2019 e, tie sily, ktoré vedú Saudi, e, spustili silnú leteckú palbu na hlavné mesto Sana, ktorá bola označená obyvateľmi tohto mesta hlavného ako najhoršia za celý rok. Takže situácia je veľmi krehká, preto je nevyhnutné, aby došlo k pokroku v oblasti, politickom, v oblasti politickej a majú prebehnúť nové kola konzultácií, čo skoro ich treba zvolať a ja si myslím, že dôvod, prečo realizujeme dnešné vypočutie alebo výmenu názorov, je práve toto, aby sme zabezpečili zlepšenie politického procesu. Skôr ako predstavím dnešných e, rečníkov, dám teraz priestor podpredsedničke výboru DV. Nech sa páči. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, rada by som sa vám poďakovala za to, že ste zorganizovali e, toto dôležité vypočutie na túto naozaj dôležitú tému. Z pohľadu výboru DV môžeme jednoducho zdôrazniť nutnosť diskusie o humanitárnej situácii v Jemene. Je to najväčšia e, humanitárna kríza na svete, práve v Jemene. 24 miliónov ľudí, takmer 80 populácie potrebuje humanitárnu pomoc. 10 miliónov ľudí 10 eh, miliónov ľudí hrozí eh, hladomor. Ten konflikt má veľmi zásadný dopad na organizáciu zdravotníckých služieb. Iba polovica zdravotníckých zariadení funguje. Epidémia cholery v roku 2018 je jedným z najvýznamnejších príkladov problémov, ktorým krajina čelí. Európsky parlament sledoval, sleduje situáciu vieme Jemene podrobne už od zásahu Saudskej Arábie a koalície v roku 2015. Najmä pokiaľ ide o zásah v e, Hudeja, to je prístavné mesto. E, Európsky parlament e, hovoril o humanitárnych a politických dopadov tohto E, zásahu koalície. Jedným z najdôležitejších prvkov našho uznesenia je, že všetky e, bojujúce strany musia zabezpečiť e, prístup humanitárnej pomoci, musia zabezpečiť možnosť humanitárnym pracovníkom vykonávať svoju prácu a taktiež musia zabezpečiť dodávku benzínu a potravín do, kravin, do krajiny. To, je, to sú tri hlavné body, ktoré zdôraznil a rozdiela aj Bezpečnostná rada OSN 2451 uznesenie. E, rada vyzýva všetky strany, aby um, implementovali štokholmskú dohodu Ďalšia dôležitá požiadavka, eh, rezolúcia OSN, ktorá má humanitárny rozmer, je požiadavka na prijatie hospodárskych opatrení a na posilnenie eh, centrálnej banky, aby eh, boli zaplatené platy štátnych úradníkov. Ďalšia dôležitá požiadavka sa týka zabezpečenia ďalšieho financovania humanitárneho e, plánu na rok 2019. Predpokladá sa, že potrebujeme 4 miliardy dolárov, polovica z toho e, e, bude použitá na núdzovú humanitárnu potravinovú pomoc. Komisia pridelila 118 miliónov eur na humanitárnu pomoc a členské štáty EÚ sú najdôležitejšími donormi v humanitárnej oblasti. Ja predpokladám alebo očakávam, že navýšia svoje záväzky v oblasti humanitárnej pomoci. Vo februári v Ženeve e, bude zorganizovaná konferencia na vysokej úrovni, konferencia donorov E, hostiteľskou krajinou bude Švedsko a Švajčiarsko. Ja dúfam, že to zmobilizuje e, e, prispievateľov, aby sme získali vyššiu mieru financovania. Ja chcem sa poďakovať v tejto chvíli našim hostom, ktorí majú pripravené výstupy. Žiaľ Bohu, ja musím odísť, eh, skôr ako diskusia skončí, pretože mám ďalšie povinnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vystúpenie. Prejdeme teraz k tejto našej diskusii. Ja budem predstavovať postupne rečníkov. Jedného po druhom začneme pánom Kamelom Džendubim, ktorý okrem iného toho veľmi rád vidím tu medzi nami. Pretože v 2011 som predsedal Magrebu, teda delegácii pre Magreb, predtým sme niečo robili aj spolu v Tunisku. A ho poznám ako aktivistu v oblasti ľudských práv a počas 17 rokov v exile e, skvelá osobnosť. Takisto predseda nezávislej e, pozorovateľskej misie, keď boli tie prvé voľby, teda keď počas tých volieb e, a dám mu slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, poslanky, poslanci, vaše excelencie, dámy a páni, v prvom rade by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som sa vám poďakoval za vaše pozvanie na túto dôležitú iniciatívu s kolegami, expertmi, pánom Charlesom Karlovej a pani Elizou Park sme naplnili mandát, ktorý nám zverila Rada pre ľudské práva a OSN. Naozaj to, sme to robili nená, nezávisle a integrovanie. integrovane. Vzhľadom na zásadnosť situácie a na um, krátky čas mandátu sú potrebné ďalšie prieskumy na to, aby sme zdokumentovali fakty a udalosti, aby sme nastavili, ustanovili ďalšiu zodpovednosť. V tomto duchu sme vďační eh, Rade pre ľudské práva, že predlžila o rok mandát tejto expertnej skupiny. Máme tu koherentnú analýzu a chcem pred vami opätovne potvrdiť, že nám naozaj robia veľké starosti e, útoky na civilistov, najmä e, letecké útoky, ktoré sú proti princípu odlišovania a e, skomplikujú m, mm, možnosť vhodného e, hodnotenia. bombardovania Hotisala spôsobilo veľké obete na životoch civilistov. Predpokladané e, využívanie zbraní má obrovské po, po, diapazon e, činností. Sú to e, vojny e, v mestských e, e, oblastiach, čo spôsobuje veľké problémy. Vzhľadom na zásadné dopady blokády a nemožnosti dodať humanitárnu pomoc civilistom. E, my, pova- my, zvažujeme, my považujeme táto blakádu za porušovanie medzinárodného humanitného práva. Koalícia uvalila e, prí, prísne reštrikcie e, od marcu 2015 v Jemene, či už ide o námorné cesty alebo, alebo pozemné cesty. Čiže je nemožné poskytovať eh, civilnej populácii humanitárnu pomoc, či už sú potraviny alebo ďalšie dôležité veci. Sily Fortisala eh, naozaj posúbujú obrovské škody. Prieskumy, ktoré vykonáva expertná skupina, potvrdzujú e, praktiky e, v celej krajine. Dochádza naozaj o zlé zaobchádzanie a mučenie v detenčných táboroch. E, tieto lídry využívajú, alebo teda rebeli využívajú takéto um, mm, múčenie, je to absolútne nad rámec zákonu, taktiež um, možnosť slobody slova je znepokojujúca. Stovky ľudí bolo zatknutých či už na severe alebo na juhu krajiny jednoducho len preto, že boli vnímaní ako opozičníci, či už ide o Huty, Sala alebo Hady E, aktivisti za ľudské práva boli ohrozovaní, napádaní, či už zo strany vlády, či zo strany koalície, vrátane Sádskej Arabie a Arabských Emirátov, ako aj orgánov facto ženy, novinárky, aktivistky, či, či obhajkyne ľudských práv, e, utrpeli oveľa väčšie ešte utlačenie na základe svojho rodu chudoba sa presúva, rozširuje. Ženy, deti a muži sú vážne ohrození všet, ak, e, spôsobmi e, sexuálneho násilia, ale priestor na hľadanie mm, ochrany a správa je na, práve naozaj obmedzený. Expertná skupina má k dispozícii taktiež dôveryhodné informácie o rekrutovaní detí všetkými stranami e, zúčastnenými v konflikte Situácia v Jemene je mimoriadne alarmujúca, či už ide o priame alebo nepriame dopady konfliktu. Humanitárni partneri čelia katastrofe. 20 miliónov ľudí v Jemene potrebuje pomoc a ochranu, humanitárnu pomoc a ochranu. Vyše 11 miliónov potrebuje urgentnú pomoc. Takmer 3 milióny žien a detí trpí e, e, podvýživou a takmer 50%, e, iba 50% zdravotných e, zariadení v krajine funguje a 20% e, oblastí vôbec nemá žiadnych lekárov. Mnoho občanov, obyvateľov trpí mučením, nemajú právo na E, slobodu náboženstva vyjadrovania, utrpia útokmi, nemajú právo e, v tejto chvíli respektíve majú právo žiť v miery a v, v, v dôstojne a tieto práva im treba zabezpečiť. Je dôležité, aby sme zabezpečili rešpektovanie ľudských práv, preto je to potrebné ukončiť násilie, je potrebné odhaliť pravdu opätovne nastaviť spravodlivosť a zodpovednosť a ukončiť e, túto beztrestnosť. A je taktiež potrebné zabezpečiť plnú e, účasť všetkých sektorov e, spoločnosti, vrátane žien, mládeže a menšín, aby sa vyriešila e, táto konfliktná situácia. Dúfame, že bude možné opätovne nastaviť mier a stabilitu v Jemene. Situácia v Jemene eh, si zaslúži maximálnu pozornosť medzinárodnej spoločnosti, najmä eh, vzhľadom na aktuálny kontext, eh, ktorý charakterizuje trvalá, dlhotrvajúca humanitárna kríza. Ešte raz vás vyzývame, aby situácia v Jemene bola naozaj jednou z priorít. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, ďakujem za vystúpenie. Uvidíme, či budú mať kolegovia nejaké postrehy, nejaké otázky. Teraz dostane slovo pani Rula Džebral, ocenená novinárka, autorka a analytička v oblasti zahraničnej politiky. Ona bola jedna z posledných, ktorá mala možnosť robiť rozhovor s Jamalom Kašožím predtým, ako bol zavraždený. Ďakujem vám, pán predseda, vážne poslankyne poslanci, ďakujem za pozvanie, ďakujem aj e, spolupanelistom. Je to naozaj je pre mňa veľká čest byť tu. Vojna v Jemene je ľuďmi navodená katastrofa a sú za to zodpovední dva e, muži, Mohamed bin Salman al-Saud z Osadskej Arabie a Mohamed Bin Zayed Al Nahyan z Arabských Emirátov. OSN to podpísalo ako najhoršiu humanitárnu krízu na svete. vojna Sádskych Emirátov a teda Sádskej Arabie a Emirátov, ktoré pomáhajú Briti a Američania aj s ich diplomatickým a taktickou, a taktickou podporou. Kvôli tomu 22 miliónov ľudí naozaj zúfalo potrebuje pomoc. Aliancia vytvorila najhorší, e, teda spôsobila najhoršie prepuknutie cholery v modernej ľudskej histórii a hladomor taktiež e, e, pripravilo život do 80 tisíc jemencov v rámci, a v, v tom bola veľa detí. Hladomor, cholera a príšerná chudoba e, nie sú len nejaké dopady vojny, naopak sú to základné zbranie e, koalície, ktoré sa pokúšajú vyhľadovať Jemencov, až kým sa títo nevzdajú. Európske e, štáty e, ukazujú, poukazujú, že naozaj veľmi dobre pochopili, že vojna v Jemene nie je len ďalší e, e, konflikt e, na východ od našich hraníc, ale je zásadný pre našu národnú bezpečnosť a pre efektivnosť našich inštitúcií. Spojené štáty Európy, všetky európske štáty majú povinnosť zastaviť najbohatšie krajiny z Golfského zálivu od toho, aby e, páchali takéto vojenské zločiny e, na najchudobnejších. Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko e, uvalili embargo na vývoz zbraní do Sávskej Arábie a Švedsko sa k tomu istému zaviazalo. Holandská vláda správne rozšírila toto embargo aj na Arabské Emiráty a Egypt. Teraz je čas na to, aby toto isté urobilo všetkých 27 EU členských štátov iba takéto celoeurópske embargo proti týmto dvom štátom, ktoré vedú vojnu, Sádzka Arábia a Spojené arabské emiráty, bude zelenou pre e, ukončenie e, vojnových zločinov. A taktiež to bude signál vzhľadom na sankcie, ktoré boli uvalené minulý týždeň e, po Salisburskom útoku, že e, parlament e, verí, že jemenské životy e, sú rovnako hodnotné po sankciách, ktoré boli uvalené minulý týždeň proti GRU. Je dôležité naozaj preukázať, že aj, jemenské životy sú hodné rovnako ako britské. V súlade s jemenským projektom e, a s z roku 2018 rozsah E, útokov e, narastol na 38%, z 38% v júni na 48% v septembri. Prečítam niektoré údaje. 420 leteckých náletov na e, obývané oblasti, 231 na farmy, 95 na civilné vozidla minulý, teda teraz v auguste bol to školský autobus, 40 detí, ktoré zomreli, mali 14, 10 až 14 rokov, 3, e, 31 vzdelávacích e, oblastí, 26 trhovísk, 10 zdravotníckých zariadení, čiže nemocnice, e, kliniky, ktoré boli, e, na ktorých boli skutočne nálety, E, útoky na vodné zdroje sú prepojené na prepuknutie cholery. Útoky Spojených arabských emirátov na mesto Aden v roku 2015 a prístavné mesto Hudeja boli mimoriadne smrteľné. Chcela by som všetkých vás vyzvať, aby ste si počítali, prečítali poslednú správu Association Press o tom, ako e, je 18 tajných väzení v tejto krajine, kde e, tí zadržaní sú znásilňovaní a filmovaní. Čiže a znásilňujú ich tam palicami, drevenými palicami a toto sa potom filmuje. Amnesty International e, preukazovala na to, ako toto mučenie e, sa uskutočňuje aj na utečencoch a ženách, deťoch. Amiráty a Saudi sa tvária ako ľudia, ktorí e, zlikvidovali Al-Kaidu, ale de facto bolo tu skúmanie Association Press, alebo teda mm, reportáž Association Press, ktorá Eh, odhalila, že je tu dohoda medzi Al-Qaidou, Saudmi a Emirátmi, kde stovky boj, bojovníkov Al-Qaida teroristických skupín e, dostávajú e, eh, zbranie, vybavenie a tiež stovky z nich boli rekrutovaní na to, aby bojovali spolu s Emirátmi a so Saudmi. Je to naozaj irónia, zúfala irónia, že Spojené Európske Emiráty a Saudi e, používajú skupiny, aby lobovali tu, v tomto parlamente, najmä po zabití môjho priateľa kolegu Žamala Kašogiho. Je čas na to, aby koalícia bola ukončená a aby sa tiež zaviedlo Laštokovská dohoda o e, prímeri výmena väzňov, ktoré ešte stále nedošlo, pretože obidve strany chcú len bojovať, nikomu nezáleží na e, civilistov, e, zdravotníkov, ženách, deťom, ktoré boli ktorí sú uh, nespravodlivo, bezdôvodne väznení. Je čas na to, aby sme naozaj tlačili na Saudov, pretože vieme, že žiadny z týchto režimov a tyranov neurobi to, čo treba urobiť, kým k tomu nebudú um, donútení. A je naozaj čas na použitie všetkých uh, tlakov, ktoré môžeme použiť. Je dôležité uvaliť uh, koniec predaja zbraní Sáudskej Arábie a Emirátom, najmä zo strany e, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ale platí to pre všetky štáty EÚ. Taktiež by som odporúčila e, zabra- z- zmrázenie majetkov a zákazu e, cestovania komukolvek, či už sú zo strany Sádskej Arabie alebo Húty, ktorí e, plánujú nejaké útoky alebo sa určite na útokoch, pretože toto sa posunie do Európy, nemusíte sa pozerať ďaleko, len sa pozrite na Afganistan a na Syriu a určite môžete pochopiť, ako toto časom bude mať dopad na Európu. Je to v našom národnom zájme, aby sme zakročili čo najskôr a prinútili týchto e, ľudí, aby urobili tú správnu vec. Ďakujem pekne, že si sme vypočuli. <clears throat> Grazie, grazie davvero per, per l'intervento. Ďakujem pekne, ďakujem za, naozaj za toto vystúpenie Teraz dostane slovo pani Farian Sabahy, tiež autorka a novinárka, ocenená tiež viackrát, ktorá sa špecializuje na otázky Blízkeho východu, osobitne Irán, a Jemen, s osobitným zretelom na otázky rodu, rodové otázky, e, prednáša politiku a náboženstvo na Rímskej univerzite Johna Kebota. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako vieme, zažíva Jemen Ano, rokovania prebiehajú pod názvom Medzinárodný dialog, kde sa zaho- ktorý pozostáva zo všetkých eh, možných stran, vrátane prezidenta Saleho, ktorý bol vyhnaný. Medzi tými, ktorí neboli pozvaní, boli členovia Al-Kaidy. Konferencia pre ná- no, dialog eh, bola v pri písaní novej ústavy. V rámci tejto ústavy boli zahrnuté väčšie práva pre ženy a deti, predovšetkým aj ochranu už rozvedených žien a 18 eh, rokov minimum pri eh, vstupi do stavu manželského. E, vojna sa začala 25. marca 2015, kedy koalícia pod vedením Saudskej Arábie utočilo v Sane. 4 roky neskôr Saudi vojnu nevyhrali a sú zúriví, aby za, cenu za ich zlosť platia jemenčania, predovšetkým ženy a deti, e, pretože prišli všetky svoje práva. Teraz v Jemene je najhoršia humanitárna kríza. Kríza nie je kvôli prírodnej katastrofe. Keď čítame niektoré tlačové vyhlásenia, máme dojem, že desiatky e, tisíc jemenčanov zomreli, ale nie je to v dôsledku tsunami alebo zemetrasenia, ale nespomenia sa tam o saudskom bombardovaní. Táto kríza sa nedá čítať e, e, v tom, že je tu spor medzi sunitmi a šítmi, pretože jednoducho náboženstvo nie je odpoveďou alebo náboženské rozdiely. Toto je e, je záujem pre jedného človeka zničiť krajinu a kultúrne vrátať je pred islamské archeologické náleziská, ako aj mnohé múzea. Táto kríza, zabitie tisícky civilistov je aj európska zodpovednosť. Áno, Európska únia je jedno z najväčších eh, humanitárnych donorov, ale zároveň európske krajiny eh, podporujú vojnu v Jemene tým, že posielajú Saudom svoje zbranie. Áno, EÚ využíva naše peniaze, dane, pani z daňových poplatníkov pomáhať e, Jemenčanom, ale keď EÚ ako aj Spojené štáty neby neposielali zbranie tým, ktorí bombardujú Jemen, Jemenčania by našu pomoc nepotrebovali. Kľúčom pochopiť jemenskú krízu je jedna, jedna vec, sú peniaze. Peniaze vysvetľujú nedostatok politickej vôle zo strany EÚ, aby zastavila vojnu v Jemene Takmer všetky európske krajiny majú aj svoj podiel v, v jemenskej vojne. Jednoducho povedané, že EÚ nemá žiadny ekonomický záujem zastaviť túto vojnu. A Ameri- Spojené štáty, ako aj niektoré z európske štáty predávajú e, alebo zarábajú miliardy dolárov predajom zbraní Saudom aj tým krajinám, ktoré sú v koalícii pod vedením Saudskej Arábie. A Moskva a Teherán sa aspoň netvária, že sú demokratické, keď by bol argument, že tam je treba proti ním bojovať. E, Americký prezident navštívil Saudskú Arabiu, ako aj Izrael a podpísal zmluvy na niekoľko biliónov e, dolárov a predajov zbraní, ale tieto firmy predávajú zbranie e, a vyrábajú zbranie v Sardínii. V tomto prípade Taliani obvinili nemecké vedenie a Nemci povedali, že zbranie sa vyrábajú v Taliansku. A e, primátor e, mesta v Sadinie, kde je, zbraň, kde je tovareň na zbranie, bol interviovaný a povedal, že nebude zasahovať do produkcie zbraní, pretože jeho e, mesto potrebuje tieto príjmy, čiže zase ide o peniaze. A takisto aj sú tu lobbyisti zbrojného priemyslu, ktorí tiež e, podporujú Brexit. A vidíme aj e, v posledných rokovaniach Brexitu boli rokovania v Štokholme, ktoré boli formálne organizované OSN, ale keďže Briti sú takí prosaudskí a majú veľké záujmy predávať im zbranie, e, tak nie je možné dosiahnuť žiadnu dohodu a prímerie je najlepším e, riešením tejto chvíli, pretože aspoň humanitárna pomoc môže vstúpiť do krajiny prímerie je potrebné, aby mohli byť otvorené aj prístavy, aby sa, peniaze a, aby sa potraviny a liečiva dostali na miesto, čiže príperie je najlepšie riešenie, ale žiadny dialog sa nepredpokladá, prímerie je lepšie než nič. Mnohí už diskutujú o rekonstrukcii Jemenu, ehm, saudský princ Mohamed bin Salman vyhlásil, že je pripravený zaplatiť 1,8 miliardy dolárov z 2 biliónov, ktoré sú momentálne potrebné na rekonstrukciu Jemenu. Ale má to zmysel dať rekonstrukciu Jemenu tý, tým, ktorí ho práve zničili? Ďakujem za pozornosť. Grazie, grazie per... Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Teraz dostane slovo pani Radidža Al-Mutavakel, prominentná obhajkyňa ľudských práv v Jemene, spoluzakladateľka a predsedníčka organizácie Matana pre ľudské práva, nezávislá organizácia, ktorá pracuje na ochrane ľudských práv v Jemene. Jej nedávna práca sa sústredila na dokumentovanie údajných zneužitie ľudských práv zo všetkých strán, všetkými stranami. V maji 2017 informovala Bezpečnostnú radu OSN v New Yorku o situácii e, v teréne v Jemene. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, ďakujem pekne za to, že máte toto vypočutie. Ja som rada, že tu môžem byť s vami kedykoľvek sa povie, že Jemen je najhoršou humanitárnou katastrofou, mám pocit, že mám povinnosť pripomenúť, keď tu mám kolegov, že je to je konflikt e, z ľudskej činnosti, nie je prírodná katastrofa. A ľudia spôsobili túto katastrofu a my už od 2014 doteraz sme zaznamenali stovky incidentov, kde boli tisícky um, civilistov pre cieľom, na ktorých bolo páchané násilie e, zo strany koalície pod vedením saudského vládov a takisto hut, e, hutmi. Jedno z našich správ ktorá spomína strašné detaily o mučení, viepenia. Názov správe bol viaceré z moci, ale rovnaký mandát. E, toto aj vysvetľuje aj aká je situácia, že sú, viacerí sa hlásia, že sú pri moci. Je to aj minister, je to aj je to aj situácia, ktorá vedie k tomu, že milióny sú, sú v situácii hladomoru a to sa, využ- to sa vlastne aj voči nim využíva. Napríklad milióny Jemenov nedostali svoje výplaty už celé roky, nie preto, že by neboli peniaze, len preto, že e, žijú na určitom území. A čo je smutné, je, že všetky tieto e, násilia e, sú chcelo sa im zabrániť, ale nie je tu ochota to zastaviť. Oni majú pocit, že majú právo robiť čokoľvek chcú kdekoľvek títo členovia koalície. My chodíme po svete za dva roky a ja som zistila, že vojna v Jemene nie je zabudnutá, je iba ignorovaná. E, je tu obchod mnohí Jemenčania nikdy neboli v Európe a nenavštívili európske krajiny, ale poznajú niektoré e, arabské krajiny, ktoré ničia ich e, domovy a rodiny. Takže by som vás chcela podporiť v tom, aby tie arabské krajiny, ktoré predávajú alebo ktorým sa predávajú zbranie, teda Spojené arabské emiráty a Saudskú Arabiu, aby ste im zastavili prísun zbraní. E, myslím si, že mier v Jemene je veľmi možný a teraz je oveľa možnejší, len stačí k tomu politická vôľa medzinárodného spoločenstva a myslím, že stačí, keď by medzinárodné spoločenstvo trošku tlačilo na strany konfliktu a donútili ich, aby prišli k rokovaniu e, v Štokholme. Myslím si, že to, čo sa v Štokholme deje, je veľká šanca pre mier od začiatku, ale ak to premárníme, tak situácia bude ešte horšia a nevieme, kedy, čo, čo sa ešte, čo sa môže udiať e, myslím si, že Európa môže robiť viac, než len poskytovať humanitárnu pomoc. Ja by som chcela len pripomínať, že eh, humanitárna pomoc nie eh, je veľmi dôležitá, ale sú tu štáty, ktoré majú politickú moc a môžu naozaj ovplyvniť situáciu v tejto katastrofy v Jemene, nielen posielať humanitárnu pomoc. A tu 22 miliónov jemenčanov potrebuje pomoc. E, to je, nikdy v takej situácii neboli, takže toto sa musí zastaviť a je veľmi dôležité, ak budú rokovať a naozaj to môže viesť k skutočnému mieru. Môžem povedať, že Jemen by mohol byť úspešným príbehom len môže e, dokázať, že keď medzinárodná komunita chce, môže konflikt dokončiť. A my aj takýto príbeh potrebujeme. Ďakujem. Thank you, grazie. Ďakujem. Myslím si, že toto je veľmi dôležité svedectvo. Teraz ako posledné vystúpenie pani Regina Egle Leota Katrambone, spoluzakladateľka, riaditeľka stanice pomoci e, pri pobreží pre migrantov MOAS, Medzinárodná humanitárna organizácia, ktorá sa venuje poskytovaniu pomoci a núdzovej lekárskej pomoci pre utečencov a migrantov po celom svete. Nech sa páči. Ďakujem. E, chcela by som sa e, na úvod poďakovať pánovi predsedovi Pancerimu za láskavé pozvanie, za to možnosť sa zúčastniť tejto schôdze. Budem pokračovať po anglicky. Ctené poslanky a poslanci, ďakujem pekne za možnosť pridať sa tejto schôdzi. Som tu dnes, aby som ukázala, čo MOAS eh, zabezpečil od svojho vzniku v roku 2014 a čo dúfame, že dosiahneme v Jemene. V reakcii na smrť 368 eh, ľudí v roku 2013 eh, pri pobreží Lampedúzy na Prahu Európy MOAS začal fungovať v ústrednom stredomori, strednom stredozemí, ako prvá e, organizácia, ktorá sa venovala vyhľadávaniu a záchranným operáciám. My sme v strede Stredomoria vlastne už 4 roky fungovali, tak aby sme vydláždili cestu pre ostatné organizácie, ktoré sa rozhodli e, podporiť e, operácie vyhľadávania a záchrany SAR v Stredozemí. Hlavným zásad, hlavnou zásadou našho fungovania je poskytovať pomoc tam, kde je najpotrebnejšia decembri 2015 sme spustili misiu v Egejskom mori, kde sme zachránili takmer 2000 životov v mimoriadne náročných podmienkach. Počas 4 rokov e, v oblasti medzi Stredným Stredomorím a Egejským e, morom Moas zachránil a pomohol viac ako 40 tisíc deťom, ženám a mužom. V auguste 2017 sme sa rozhodli, že pozastavíme operácie vyhľadávania a záchrany v Stredomorí, pretože sme sa nechceli stať súčasťou mechanizmu, ktorý e, podporoval nepriamo spätné zatlačenie migrantov pushback. Takže následne po tomto rozhodnutí 3. septembra 2017 sme sa presunuli do Bangladešu, Bangladešu ako v reakcii na eskalujúcu situáciu hľadom Rohingov. Použili sme plavidlo Phoenix, to je plavidlo, ktoré sme využívali aj v rámci operácií vyhľadávania a záchrany v stredozemi, sme dodali 40 tón nevyhnutnej pomoci pre bangladešskú vládu. A za menej ako 3 mesiace e, sme vybudovali a otvorili dve stanice pre pomoc e, v rámci bazáru miestneho blízko pri Šamlapure a Mučibrangu naše zariadenia sa sústredia na poskytovanie primárnej zdravotníckej starostlivosti, núdzových služieb a materiálnej a pediatrickej pomoci pre Rohing, Rohingov, utečencov a takisto bangladežské miestne komunity. Ku koncu roku 2018 náš tím pomohol viac ako 90 tisíc pacientom a zohral aktívnu úlohu pri vakcinačných kampaniach, očkovacích kampaniach, ktoré viedla Svetová zdravotnícká organizácia a Bangladešské ministerstvo zdravotníctva. E, v rámci štabilizácie situácie v Bangladeši v roku 2018 sa naša pozornosť e, presunula na riešenie humanitárnej krízy v Jemene. Na konci minulého roka sme sa rozhodli, že je na čase, aby Moa spravil to, čo najlepšie vie, inovovať a transformovať tak, aby e, naplnil vznikajúce globálne výzvy. Našim cieľom je spustiť pilotný projekt v marci tak aby sme dodali humanitárnu pomoc e, do prístavu Aden. Chceme realizovať aj ďalšiu humanitárnu misiu, tak aby sme prekonali niektoré z víziev, e, víziev e, ktoré sa dejú na Zemi a ktoré, kde dokážeme uplatniť naše skúsenosti. Chceme zásobiť Phoenix nevyhnutnými liekmi, potravinami a dodatočnými prípravkami tak ako sme si to stanovili aj v rámci humanitárneho klastra. Phoenix eh, bude kotviť vadenie a bude zabezpečovať dodávky pre organizáciu, ktorá je na mieste. Následne po týchto dodávkach bude zabezpečovať aj sekundárne zdravotníckú starostlivosť. Budeme sa sústrediť na eh, zubárstvo a na takisto budeme chcieť dodávať primárnu zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách a tá liečba bude poskytovaná priamo na palube Phoenixu, kde budeme využívať tie palubné eh, ordinácie. Moas eh, bol vytvorený rodinou ako prejav solidarity. Ako už bolo spomenuté, musíme prioritizovať eh, ľudský život nad čokoľvek ostatné. A vďaka podpore občianskej spoločnosti sa z Moasu stala medzinárodná organizácia, ktorá znižuje utrpenie tých najzraniteľnejších komunít. Dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa k nám pridali, aby ste sa eh, stali súčasťou tej našej misie v Jemene. Tým, že eh, nás kontaktujete s tými, s kýmkoľvek, kto dokáže uľahčiť našu prácu a kto dokáže aj finančne podporiť naše operácie. Chceme prinavrátiť dôstojnosť a ľudskosť ľuďom v Jemene, ktorí trpia z dôvodu zverstiev vo vojne viac ako 4 roky počas týchto tmavých dní je nevyhnutné pre nás, pre všetkých z nás, aby sme zachovali nádej. Prosím, pridajte sa k nám. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo kolegyňam, kolegom, ak chcú využiť túto príležitosť. Barbara, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za pôsobivé vystúpenia za témy. Mám len pár otázok. Po tom, čo som si vás vypočul a ako ste aj povedali, možno je tu naozaj šanca na prímerie. V prípade, že sa to nepodarí, mohli by sme predpokladať, že situácia sa ešte e, zhorší v porovnaní s tým, čo ste popísali v roku 2018. Pochopila som to správne. A druhá otázka, Teraz, e, ako spomínal pán predseda, na začiatku máme uznesenie, kde požadujeme embargo na predaj zbraní. E, niektoré e, krajiny sa tým riadia, ja napríklad som z Nemecka, ale bude to pre nich platiť len do marca. Takže je to pre nás dobrá pripomienka, aby sme sa opäť obratili na členské štáty a vyzvali ich, aby pokračovali v uplatňovaní politiky embarga. Máte nejaké informácie ohľadom tej škály sankcií, ktoré uplatňujeme na členské štáty v prípade, že sa riadia, respektíve neriadia týmto? Vy ste uviedli príklad Sardinie, možno sú iné. Potom pár rokov dozadu sme tu mali diskusiu s osobitným vyslancom OSN pre otázku detí vo situáciách vojny. A bol tu, bola taká situácia, že Saudská Arábia sa dostala preč z tohto zoznamu krajín, ktoré páchajú veľa násilia na deti počas eh, vojnových zločinov eh, z dôvodu leteckých náletov na eh, školy, na trhy sa dostali na tento zoznam. Aká je teraz situácia? V tom čase to vyvolalo pobúrenie, že boli stiahnutí z tohto zoznamu, ale myslím si, že dohoda zo strany Saudskej Arábie bola taká, že nakoľko poskytujú tak veľa humanitárnej pomoci Jemenu, že nebudú v tomto pokračovať. E, troška vydierali, aby teda neboli na tom zozname. Chcela by som vedieť, aká je v súčasnosti situácia. A neviem, pani Katrambone, či už ste tak pokročili v práci ohľadom Jemenu. Hovorili ste o očkovaní v Bangladeši, pokiaľ ide o Rohingov. E, v roku 2013 niektorí z nás vycestovali do Sane, bolo to tiež misia podvýboru druha. A rok alebo tak nejak dozadu e, prebehli také interné vnútorné boje, kde medzinárodné spoločenstvo e, bolo odopretému prístup, bolo odopretný. Bolo to malé miesto, kde sa odohrávali boje a tam viac ako 5000 detí umrelo z dôvodu nedostatku základných vakcín. Je aj to vec, ktorú by sme sa mali zaoberať v rámci našich humanitárnych snách. Ďakujem. Ďakujem. Kan? Thank you, uh, chair. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som skutočne chcel poďakovať vám všetkým za veľmi dojímavé a pôsobivé vystúpenia. Mali by sme, myslím, že všetci zatlieskať účastníkom za ich prezentácie. Zaznela aj moja krajina, Spojené kráľovstvo a chcem to povedať jasne, v tejto chvíli som súčasťou opozície eh, v rámci mojej krajiny. Eh, môžem vám teda prezentovať len môj verdikt, ale hádam to prispieje k celkovému obrazu. Je to dôležitá vec, ktorú treba spomenúť. Eh, mali by sme hovoriť o tom Jemene v tejto chvíli. Otázka ďalšieho uznesenia v rámci Bezpečnostnej rady. Chcel by som vidieť, aké sú vaše názory hlavne e, pokiaľ ide o to, že Spojené kráľovstvo má tieto väzby na Jemen a my sme zodpovední za vypracovanie takejto správy, čo vy robíte ako organizácia v súvislosti s tým, čo sa deje na rovni OSN. E, začal už ten proces v tejto súvislosti? Takisto, aký je váš e, názor na prímerie hlavne pokiaľ ide o tie útoky dronmi. Ako ľudia tlačia v rámci OSN na pozastavenie, teda na stanovenie prímeria. A tretia vec, veľmi osobná, e, z pohľadu stranickej politiky v Spojenom kráľovstve je jedna z vecí, o ktorej hovorím s tieňovým ministrom zahraničných vecí. My hovoríme o tom, aby OSN spustila vyšetrovania vojnových zločinov a ostatných vecí, ktoré sa dejú v Jemene. Mne sa to zdá úplne nechutné, že predávame e, zbranie krajine Saudom, ktorí to potom využívajú na to, aby bombardovali Jemen a poskytujeme humanitárnu pomoc na druhej strane Jemenu. To mi nedáva zmysel. A chcel som e, preukázať solidaritu s ľuďmi v Jemene a vy aj, pán predseda Panceri, si uvedomujete, že sme veľa uznesení ohľadom Jemenu schválili v rámci tejto snemovne. Takže buďte si istí, kolegyne, kolegovia, niektorí, teda väčšina z nás, niektorí samozrejme robia obštrukčnú taktiku, ale viacerí z nás chceme, aby ľudia v Jemene žili v miery, v harmonii, v dôstojnosti a budeme naďalej silne na tieto veci apelovať a budeme hovoriť ako parlament o tomto. Otázka je, čo viac môžeme spraviť. E, pripomeňme si, že my sme parlament, rada je iná, komisia je oddelená. Čo my môžeme spraviť ako europoslanci pre tých ľudí, ktorí trpia v Jemene?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 Ďakujem pekne, pán predseda, že ste mi dali príležitosť sa vyjadriť. Ja som, sa, som si myslel, že či tá gilotína sa zastaví niekde. Som rád, že sa zastavila. Ja by som sa tiež chcela pripojiť ku tomu, čo povedal kolega, že vám poďakoval za vynikajúce príspevky všetkých panelistov, osobitne ženských predstaviteľek. Vy naozaj ste, predstavujete veľmi silnú moc. Ženy dávajú život a preto je správne, že vy ste ochránkyne života. Samozrejme, že je jasné, že ako ste povedali, že táto situácia je humanitárnym katastrofou, aspoň momentálne. A je tiež správne povedať, že toto je um, nie je prírodná katastrofa, ale s ľudským spôsobená katastrofa. Nie je to ani tsunami, ani zemetrasenie, ale spôsobil človek. A ja mám jednoduchú otázku. Dohoda zo Štokholmu už e, teraz e, sa na nej pracuje, čo je fajn a ako môžeme proces posunúť trochu ďalej, pretože určite tu musí dôjsť k politickému vyrovnaniu. Nedá sa to vyhrať vojnou, ako sa niekto pokúšal, e, pretože to bude spôsobovať len ďalšiu a ďalšiu katastrofu. Takže ako sa môžeme posunúť ďalej? Máme už nejaký základ, štokholskú dohodu, ako posunieme toto ďalej, tak aby sme dosiahli dobrý záver, aby sa táto škaredá vojna ukončila či zastavila. Predseda, ďakujem. Teraz Jozef. o čo by bolo treba zahrnúť do diskusie, je aj spoloha Spojených štátov, pretože naozaj táto strategická situácia si vyžaduje aj um, zahrnutie alebo zapojenie Spojených štátov, lebo nie je celkom jasné, čo sa snažia. Mubarak. <laughs> Thank you very much. Um, I, I think I'd just like to make one comment. Ja by som možno chcela robiť len jednu pripomienku. A to je, že taký zoznam konfliktných situácií po svete sa jednoducho stále rozširuje zoznam nevyriešených konfliktov a problémov. A nástroje, ktoré sú k dispozícii Spojeným e, národom a ostatným krajinám, jednoducho nestačia alebo sú, nie sú adekvátne. A ja si naozaj myslím, že tu ani nie je žiadna politická vôľa nikde vyriešiť niektoré z týchto konfliktov. Takže ja sa obávam, že nielen je to tak, ale zdá sa, že veci nielen, že to je tak, ako je, ale sa to ešte aj zhoršuje. A jednoducho svetový poriadok sa akoby zhoršoval a krajiny konajú na, na vlastnú pesť a pretlačajú sa rôzne extremistické názory po celom svete a musíme naozaj byť opatrní. A ja som trošku sklamaná, ale verím tomu, že keď tu bude dostatok pozitivity, dostatok ľudí, takých ako ste vy, ktorí na, tu, sa na to budete sústrediť a bude tu dostatok hlasov, tak snad sa nájde cesta vpred. A pokiaľ ide o mm, zbrojný priemysel, to je naozaj veľmi silný priemysel. Tvorím, vieme všetci, že čo všetko sú schopné peniaze a už aj v dolnej snemovni, v hornej snemovni House of Lords v britskom parlamente sa o tomto diskutovalo aj od e, konzervatívcov cez lejbristov, všetci od už by chceli robiť niečo s touto vecou, ale žiaľ sa nám tam nepodarilo sa dostať do takej situácie, kedy by už sa vlády rozhodli, že nebudú predávať Saudskej Arabii zbranie. Grazie. Marco Morettini. Ďakujem teraz Marko Morettini. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem všetkým príjemné e, predpoludne. Teraz prejdem do angličtiny. Ďakujem za to, že môžem vystúpiť v e, tejto dobre načasovanej e, udalosti či akcii a tiež som vďačný za účastníkov tohto vypočutia. Predovšetkým by som chcel využiť túto príležitosť a pripojiť sa k niektorým z pripomienok, ktoré viacerí panelisti uviedli, pokiaľ ide o dôležitosť štokholmskej dohody. Vidíme to ako určitý zlom, aj keď je to veľmi taký krehký zlom. Samozrejme, že my sa stojíme za tým, tak ako zdôraznili niekoľkí panelisti, je to vynikajúca príležitosť, aby sme podporili tento mierový proces. Vieme, že implementácia dohody je veľkou výzvou. My sme z toho boli si vedomí týchto obmedzení, ale naďalej sme alebo podporujeme tento proces a využívame všetky diplomatické a politické nástroje, treba využiť eh, na vytvorenie tlaku na jednotlivé strany, aby rešpektovali to, čo bolo dohodnuté v Štokholme. No, musím povedať, že ešte teda toho bude viac. Sú, aké sú očakávané ďalšie kroky a čakávame výsledky osobitného zástupcu OSN v tom, tejto veci a veríme, že vďaka dialogu a tým kanálom, ktoré sa teraz otvárajú na diskusiu, bude do, možno dosiahnuť nejaký výsledok v najbližších týždňoch. A pre nás je zapojenie diplomácie a regionálny dialog so všetkými aktérmi a so všetkými krajinami zostáva naďalej kľúčové. A my už sme k dispozícii aj osobitným zástupcom OSN. Máme všetky, chceme poskytnúť všetky naše nástroje, je tu aj dobrá koordinácia v teréne, aj prostredníctvom našich kolegov z jemenskej delegácie, delegácie pre Jemen, ktoré momentálne je v Amane a pracujú spolu s týmom osobitného zástupcu OSN Veríme, že také aktivity, ako je napríklad dnešné vypočutie, sú mimoriadne užitočné v, v tom, aby sme nestratili túto krízu zo zreteľa, pretože dlho sa na ňu e, zabudalo. A aj vysoká predstaviteľka Mogherini vyjadrila na poslednej rade pre zahraničné otázky, že priorita má dve stránky. Jedna vec je podporovať OSN a pri, pokiaľ ide to, čo sa spomínalo v súvislosti s eh, katastrofou, hladomorom a podobne. A zároveň je treba naďalej udržiavať jednotlivé zúčastnené strany v mierovom procese. A toto bude asi hlavná úloha na 2019. A chcel by som to ukončiť svoje vystúpenie jednou pripomienkou. A chcel by som túto pripomienku napojiť na to, čo povedal aj Džentubik hneď na začiatku, že je tu aj určitá jasná je tu e, e, bezpečnostná situácia, nie je dobrá. Samozrejme, že my je to otázka toho prístupu, alebo ako sa vôbec dostať do krajiny. Toto je veľký problém okrem teda samozrejme otázky ľudských práv, to bolo spomenuté v jednotlivých správach eh, expertov. Chcel by som ešte pripomenúť, že Európska únia bola jedným z podporovateľov obnovenia mandátu pre skupinu, pretože toto je pre nás dôležité, aby sme mohli dokončiť tú skutočnú úlohu, ktorá skupina dostala na úrovni OSN a ja by som chcel ukončiť tým, že väčšina pripomienok a tie fakty, ktoré spomenul pán Čentubia, sú, to, sú uvedené aj v dokumentoch, e, ktoré boli už pripravené v rámci pravidelného um, revízie situácie a táto e, skupina, ktorá je momentálne v Ženeve od včera, a veríme, že e, zistenia, pokiaľ ide o Jemen, Rady pre ľudské práva v Ženeve, to bude veľmi nápomocné pri pre pomoc týchto diskusiách a pri zlepšení informovanosti jednotlivých e, e, diskutujúcich strán čo pokiaľ ide o ľudské práva, spoločenské politické práva, správny štát, e, sociálne aj kultúrne práva a podobne. Všetko toto vyplýva z momentálnej, aj ohrozené z hľadiska momentálnej zložitej situácie v dôsledku konfliktu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Žoavim Vidinovi. Nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem za slovo. Ja zastupujem oddelenie pre humanitárnu pomoc e, pre Európsku komisiu. Som vám vďačný za príležitosť zúčastniť sa tejto diskusie. Nám naozaj robí obrovské starosti katastrofická humanitárna situácia v Jemene. Keď sa pozrieme na nedávne odhady o situácii potravinovej bezpečnosti v Jemene, tak je tam 20 miliónov Jemenčanov, ktorí buď sú v situácii krízy alebo v núdzovej situácii, čo e, predstavuje 67 populácie, e, ktorá potrebuje naozaj nejaké núdzové riešenia, aby boli zachránené ich životy a ten nárast je 15-percentný v porovnaní s humanitárnymi potrebami, e, ktoré boli skúmané v roku 2000, Predbežná vízia humanitárnych potrieb na rok 2019 bola publikovaná tento týždeň a je potvrdené, že ten trend sa zhoršuje. 80 jemenskej populácie, čiže 24,4 milióna ľudí z 30,5 milióna potrebuje humanitárnu pomoc. 14,4 milióna má núdzovú potrebu a táto skupina narastla o 27% porovnaní s číslami z minulého roka. Samozrejme, veľmi nás teší po prvotná dohoda, ktorá bola dosiahnutá počas mierových rokovaní v Štokholme v decembri a iste je to akási iskierka nádeje tie konzultácie a opatrenia sú jednoznačne krokom správnym smerom, avšak nie sú jednoznačne dostatočné z humanitárneho hľadiska. Politický proces e, bude ešte e, dlho trvať, ale nemáme vieme čas, pretože tá humanitárna situácia sa každý deň zhoršuje a sú potrebné núdzové odpatrenia. Táto humanitárna kríza je spôsobená piatimi kľúčovými e, e, prvkami, ktoré doviezli Jemen k kolapsu. Je, sú to e, a, spôsobili um, nedosiahnutelné ceny za potraviny a služby. Poprvé sú to uh, útoky na civilné po- obyvateľstvo, po druhé blokáda um, prístavov, potom devalvácia národnej meny, uh, bránenie humanitárnym pracovníkom v ich práci No a stále viac a viac ľudí hľaduje, ochorie a umiera, pretože tam nie je zabezpečená potrebná bezpečnosť. Preto je potrebné dosiahnuť aj politický pokrok, e, teda po, dosiahli sme pardon, pokrok v politickej sfére, ale nezabudneme na to, že sú tu ešte problémy v humanitárnej sfére a je toto nás prepojené. Čo v tejto chvíli potrebujeme? E, k tým mierovým rokovaniam sa taktiež veľmi e, pozorne pozerať aj na E, túto stránku krízy je potrebné navýšiť činnosť v prístave Hodeira. Táto infraštruktúra nesmie byť už e, vojensky obsadená. Tento um, prístav je kľúčový na to, aby sme boli schopní poskytovať uh, potraviny a základné, uh, základný tovar. V tejto chvíli sa po- poskytuje iba 30 uh, ktoré by pokryli e, potreby mm, obyvateľov. Občania, civil, civilisti a civilné zriadenia nesmú byť cieľmi útokov. Je potrebné toto odlišovať. Je potrebné e, rešpektovať proporcionalitu. Taktiež je dôležité opätovne e, zaviesť verejné služby ďalej. Zúčastnené strany musia umožniť neobmedzený prístup humanitárnym pracovníkom a E, do všetkých oblastí Jemenu. Je jasné, že potrebujeme navýšiť financovanie humanitárnej pomoci v roku 2019. Musíme taktiež stále bojovať za akékoľvek ďalšie, e, ďalšiu politizáciu pomoci. V roku 2018 sme navýšili našu humanitárnu pomoc pre Jemen koncom roka bol náš príspevok e, vo výške 118 miliónov eur a toto sa najmä použilo na potravinovú pomoc, pomoc presunutým komunitám a podporu populácie, ktorá trpí zdravotnými problémami a krízou, potravinovou krízou. Ochrana je vždy samozrejme integrálnou súčasťou e, našej podpory, podpory kde sa pokúšame pracovať v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Teraz e, bude udalosť, kde sa bude e, zbierať financovanie do Jemenu. Pravdepodobne e, tá, tá suma bude ktorú by bolo potrebné vyzvierať, pre sebe 30,4 až 4 miliardy dolarov, to si vyhajú naozaj obrovské veľkú kolektívnu snahu a, a štedrosť donorov prostredníctvom multilálneho systému reakcie. Avšak tie zúčastnené strany e, e, musia umožniť neobmedzený prístup humanitárnym pracovníkom a musia byť prístupe konštruktívne k mierovým rokovaniam, pretože to sú jediné opatrenia, ktoré umožnia tomu, aby sa tá situácia mm, prestala zhoršovať, umožnia to, aby sa situácia prestala zhoršovať. Ďakujem a teraz pár minút. Dáme priestor podpredsedovi diplomatickej misie v Jemene, Jens Aliar Erhani. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, za tú príležitosť vyjadriť sa. Že to je to tradícia vypočuť obidve strany. Ďakujem za organizáciu tejto výmeny názorov. Humanitárna situácia v Jemene je e, e, komplikovaná, avšak všetky snahy smerujú na e, riešenie symptómov a nie choroby. Jediný spôsob, ako naozaj túto katastrofu ukončiť, je zastaviť príčinu. A príčinou tejto humanitárnej krízy je, je, je kúp e, e, milícií Huty. Huty začali túto vojnu a oni do tej vojny vstúpili dobrovoľne. Nie, na, naopak e, s rozdielom od, od, od uznávanej vlády, ktorá naozaj e, už sa absolútne vyčerpala všetky možnosti nastoliť mier. E, a napriek tom, tej situácii mnoho civilistov pracuje s, tým, s tou miliciou. Koalícia e, si potom vyžiadala pomoc od jemenskej vlády a tiež e, sa museli e, brániť raketám hútov pretože títo predstavovali naozaj veľkú hrozbu pre regionálnu bezpečnosť. Vláda aj koalícia, ktorú vedie Saudská Arábia, nikdy túto vojnu nechceli a preto akceptovali všetky možné mierové iniciatívy, ktoré im e, prezentovali e, e, envoje e, z, z OSN. Čiže Húty nielen začali tú katastrofu, monetárnu katastrofu tým, že začali tú vojnu, ale ešte to každý deň zhoršujú, zhoršujú. E, odmietajú akékoľvek e, mierové dohody za posledné 3 a, posledného 3,5 roka. Dokonca aj štokholmská dohoda e, o mierovom stiahnutí sa e, z prístavného mesta Hadejda. Toto podpísali po naozaj obrovskej snahe Martina Griffisa z OSN, avšak nebolo to implementované, pretože Huty naďalej trvali na to, že sa budú zahrávať so životmi ľudí a budúcnosťou krajiny. Teraz e, sa tvárili, že odovzdali bezpečnosť e, toho prístavného mesta miestným, ale oni pritom iba sa prezliekli na nich. A taktiež tie konvoje, 8 e, konvojov, e, ktoré išli do Sány, zastavili. Taktiež vláda odstranila míny, ktoré práve títo huti umiestnili pozdĺž tej cesty. Vláda varovala už 3 roky pred tým, a čo sa nedávno potvrdilo, že významná časť pomoci bola ukradnutá hutmi a použitá na to, aby e, buď posunuli svoje voľnové snahy, alebo predaná v, na čiernom trhu. Taktiež e, prebrali sklády e, viacerých humanitárnych organizácií. Húti zabili 51 ľudí a zranili ďalších 500 a to ani nehovorím o 1890 e, zaznamenaných porušeniach ľudských práv v roku 2019 iba v tom e, samotnom jednom meste, nielen v celej, e, celom regióne, ktorý kontrolujú milície, milície e, skomplikujú prác, prácu humanitárnych pracovníkov, držia desiatky žien bez nejakého súdu, či bez obvinenia ich často ich mučia a vy, vy, mm, vydierajú ich rodiny. AP o tomto práve informovalo, o týchto uh, zločinoch proti uh, ľudskosti, uh, vyhľadovanie, mučenie, smrť, uh, ktorými trpí naša krajina, to je presne ten dopad, ale dôvod sú extrémne nábožensky založení militanti, milície, ktorí si myslia, že majú e, právo vládnuť a využívajú chudobných, nevzdelaných občanov e, na to, aby mohli viesť svoju vojnu. A jediný spôsob, ako e, skončiť túto tragédiu, je odzbrojiť tieto milície a prinútiť ich, aby sa vrátili do politického procesu. Ne, nemôžeme mať vojnu zbraní. A taktiež Irán sa musí prestať, e, musí prestať zasahovať do našich vnútorných záležitostí a do záležitostí celého regiónu. Mám otázku na e, pána Dubieho, koľko prístupu ste, ak, akú mieru prístupu ste mali e, v, týchto, v týchto oblastiach? Sama ste povedali v, v, v správe uvedené, že ste mali problém sa dostať do, do oblasti, ktoré kontrolujú huty. Pani Džibril, vy ste hovorili o mnohých číslach, hovorili ste Pripomenuli ste mi e, d, e, citát e, môjho obľúbeného Marka Twaina, že správy o mojej smrti boli príliš e, prehnané. Áno, to je váš názor, pane? Nehovorím o mnohých organizáciách. Pane, tieto čísla sú čísla OSN, čísla AP. Máte samozrejme právo na svoj názor a my máme právo na fakty. Toto sú fakty z organizácií. Áno, ja vám môžem tiež poskytnúť desiatky e, správ z, z uznávaných organizácií. Pra, prepašte, áno, máte právo na, na názor, ale máme právo na fakty. A ja mám právo na fakty. Ďakujem. Come, come vede, abbiamo... Ako vidíte, vo všeobecnosti tu máme demokratický priestor, kedy dávame možnosť vystúpiť všetkým. Keby tak bolo v týchto krajinách možné vypočuť si všetky tak, strany tak ako tu, bohužiaľ často to nebýva možné. Teraz ja budem ten diablov advokát, pretože z času na čas nás obvinujú z toho, že príliš e, e, nechávame bokom e, tieto veci, ktoré sa týkajú Iránu ktorý samozrejme sleduje aj vlastné záujmy v Jemene. Ale treba správne rozlišovať medzi e, tými vecami, ktoré sa skutočne dejú v teréne, v krajine ako Jemen, pretože podkladať tu na tézu, že tá koalícia bola vyzvaná, aby prišla do Jemenu, aby poskytovala humanitárnu pomoc, to je úplná hlúposť. Takže pomenúvame tie problémy správne, vieme prečo, že existujú a snažíme sa vytvoriť istý narratív a istý, istý postup, ktorý umožní e, efektívne riešenie situácie v tejto krajine tak, aby aj tie ťažké situácie z pohľadu práv a hlavne tých humanitárnych práv boli môcť byť vyriešené. Ja by som následne dal teraz priestor na krátke odpovede, krátke reakcie. Tak ako predtým, v zásade začneme. Čiže prvý rečník, nech sa páči, Jean Duby. Merci, Ďakujem za slovo, pán predseda, veľmi pekne. E, vám ďakujem za všetky pripomienky, komentáre. No, viem, že nás čas tlačí, takže budem hovoriť stručne. Vyjadrím sa aj niektorým bodom. Všetci vieme, že situácia v Jemene je vážna a že sa môže ešte zhoršiť, pokiaľ by ten konzultačný proces, ktorý by mal vyvrcholiť v rokovací proces, nebude pokračovať. Čiže je tu, čelíme strašný dileme. Avšak na druhej strane je to naozaj veľmi zložitá, klopklesná situácia a to z nutorného hľadiska, pretože v Jemene sa vyviala situácia tak, že sa nepodarilo nájsť adekvátnu e, odpoveď, aj keď v istých e, etapách sa zdalo, že sa našlo riešenie, tak výsledky národného dialogu, ktorý nastal a bol ukončený, je veľmi komplexný, pretože e, sa v Jemene e, zasahujú viacerí, viaceré mm, sféry. Čiže to nielen Jemenci bojujú medzi sebou, sú tu zásahy zvonku, ktoré tú situáciu ešte viac komplikujú. O to ťažšie je tú situáciu vyriešiť. Je komplikovaná a veľmi nestabilná situácia v teréne sa vyvíja každý deň, aj keď angro máme dojem, že je tu akýs, akási vyváženosť, ktorá sa nastavuje. Ja sa nebudem vyjadrovať eh, z politického hľadiska, ale chcem hovoriť o, o, o iných veciach. Poprvé, dôležitosť ľudských práv a to nielen v rámci e, mierových rokovaní, ale aj v rekonštrukcii e, tej krajiny, pretože musíme veriť, že jedného dňa táto pekná krajina s úžasnou históriou, ktorá je chudobná z hospodárskeho hľadiska, ale bohatá kultúrneho hľadiska, z historického e, hľadiska a, a, a je bohatá aj ľudsky tak táto krajina naozaj nutne potrebuje ľudské práva, aby sme naozaj mohli začať mierové rokovania a na to, aby sme rekonštruovali krajinu. My dúfame, že náš mandát bude pokračovať za najlepších možných podmienok, aby sme sa naozaj mohli dostať na to územie, aj keď na nešestie, Máme s tým problémy a čo od vás žiadame je samozrejme podpora, tak ako to vyhlásila Európska únia, keď sa jednalo o obnovení mandátu, ale tiež potrebujeme podporu od členských štátov, aby komunikovali koalícii, aby táto umožnila expertnej skupine dostaviť sa do terénu a aby mohla tá skupina ukončiť svoju prácu, ale tiež preskúmať skúmať ďalšie e, závažné porušenia ľudských práv, e, ktoré sme nemohli skúmať vzhľadom na časové limity a limity súvisiace s bezpečnostnou situáciou. Takže pokiaľ ten prístup nebude umožnený, tak sa budeme mať problém dostať do terénu, ale budeme naďalej pracovať aj s inými prostriedkami. Naša správa samozrejme sa netvarí, že je vyčerpávajúca, že je úplná, to sme aj povedali. Bola vypracovaná na základe priorít. A domnievali sme sa, že tie priority verne odrážali e, vážnu situáciu z hľadiska porušovania ľudských práv. A ešte jedna pripomienka, niekoľko pripomienok e, by v nás mohlo vyvolať pesimizmus. Avšak, kto by sa pred pár mesiacmi, kto by si pred pár mesiacmi pomyslel, že budeme dnes môcť takto hovoriť o Jemene. Len pred pár mesiacmi Jemen ešte nebol ani na programe, e, vôbec sa to neobjavovalo v médiách, okrem pár medzinárodných e, mimovládnych organizácií. E, sme vôbec nepočuli, ktoré sa o tomto vyjadrovali, sme vôbec nepočuli nič o Jemene. A tá situácia sa zmenila, dnes sa o Jemene hovorí viac a to nielen z medzinárodného hľadiska, ale aj v arabských krajinách a v vnútorných záležitostiach sa toto rieši. A ja si myslím, že je potrebné, aby sme túto možnosť hovoriť, ktorú vy máte, poslanci, aby sme to transformovali do politických, pozitívnych politických e, e, činov, či už na unijnej úrovni alebo vo vašich štátoch, pretože e, máte tu mechanizmus, e, kde máte aj teda prístup k svojim členským štátom a tieto členské štáty majú veľmi dôležitú úlohu v tomto regióne sú tam hospodárske vzťahy, historické vzťahy, politické, diplomatické vzťahy s jednotlivými mm, zúčastnenými stranami kon, e, jemenského konfliktu. A práve tieto členské štáty podľa mňa môžu konať a komunikovať to posolstvo, prijať rozhodnutie, ktoré umožní zároveň konsolidáciu e, štokholmských rokovaní, ale tiež rozšírenie tejto dohody na celý Jemen, aby sa naozaj na celé územie nejaké reálne e, výsledky dostavili, aby tento konflikt bol vyriešený a vďaka čomu by občania Jemenu mohli žiť v miery. Žiť v miery a v slobode. Aby jemenské deti mohli znova chodiť do školy. Aby učitelia mohli znova učiť, aby lekári mohli e, liečiť aby e, úradníci mohli e, pracovať pre štát, aby mohol znova fungovať obchod. Táto krajina žije z obchodu. Pred konfliktom 90% produktov e, bolo e, importovaných zvonku do Jemenu. Toto sú reálne riešenia pre Jemen a je možné to dosiahnuť. Je to možné, pokiaľ medzinárodné spoločenstvo preukáže politickú vôľu a najmä niekoľko štátov, ktoré majú veľkú váhu v tomto regióne, pokiaľ tieto vyjadria túto vôľu a vyjadriť sa, vyjadrovať sa budú vďaka tlaku demokratických inštitúcií a, a verejného názoru, pretože máte v Európe šťastie, že tu máte verejnú mienku a táto verejná mienka môže uskutočniť zmeny a ja naozaj chcem vzdať hold práci médií, pretože je to práve vďaka médiám, že dnes môžeme rozumne a pokojne hovoriť o Jemene a dúfať. A tá, táto nádej e, tu môžu zdieľať všetci v Jemene. Merci beaucoup, Rula. Grazie, thank you. I think the first casualty of any war is always the truth. Myslím, že prvou obeťou v každej vojne je pravda. A myslím, že chápete, poslanky poslankyne poslanci, že naša motivácia na všetkých v prvom rade, ja nie som Jemenka, je tu jedna pani z Jemenu, my sme tu, pretože nám záleží na právnom štáte, eh, na demokracii, na pr- eh, ľudských právach. Ak vám ich, na nich záleží len keď eh, nepriateľ ich pácha, tak naozaj na nich nezáleží zahraničný minister, minister zahraničných vecí e, hovoril o tom, že 40 detí e, zahynulo v augustových útokoch, leteckých útokoch. E, toto povedal Raši, minister, e, vlastnými slovami. Nemôže to byť čistá operácia, ktorá má byť obhajobou vojnových zločinov. Je, má pravdu, je to špinavá vojna a deje sa z dôvodu decimovania a decimovania nemeckého obyvateľstva a chcú ich e, zbombardovať až tak, že sa podvolia. Nikto z nás neobhajuje Hutov ako rebelov alebo nejaké vojenské jednotky. Nikto z nás. To, čo obhajujeme, je niečo úplne iné. A na oso- z osobného pohľadu čo ja obhajujem, je európska národná bezpečnosť. Je to nehorázne a je to viac ako hanebné, že na jednej strane sme schopní prehliadať predaj zbraní ľuďom, ktorí sa spájajú tam s Al-Qaidou, Takže Spojené štáty v zásade sú tou leteckou jednotkou pre Al-Kaidu v Jemene. Taká je realita. Tá už ponorejšia nemôže byť. A toto bude ako vlastne stadiaľ bude odpálená, odpálená tá, tá ďalšia vlna krízy, ktoré ohrozia, ktorá ohrozí Európu. A to vďaka všetkým týmto konfliktom a neaktivite. My sme jednoduchí novinári, aktivisti, ľudia z občianskej spoločnosti. Vy ste v zásade jednou z najmocnejších, jedným z najmocnejších orgánov v rámci západných demokracií. A my chceme, aby ste konali. Sme predsa v 21. storočí. Nikto, e, Saudská Arábia, nikto iný nemôže e, bombardovaním sa dostať e, mimo vojny alebo nejakým spôsobom vykúpiť sa z vojny. Ako je možné, že my platíme za humanitárnu pomoc, zatiaľ čo tento jednotlivec za milióny, za miliardy kupuje diela Da Vinciho Jasela po celej Európe je čas zatlačiť na nich, bez tlaku sa nepohnú. A ja chcem pripomenúť tým, ktorí nevedia, aká je realita štokholmskej dohody, je to prímer je len pre jednu oblasť. Hodajda, to je pristávne mesto, čiže len jedna časť. Ak toto prímerie v jednej oblasti zlyhá, tak neexistuje možnosť nápravy a z Jemenu sa stane zlyhaný štát. Vieme, ako zlyhané štáty predtým fungovali, vieme, ako boli zneužívané a využívané a a prejaví sa celá rada symptómov, ktorá dorazí do Európy skôr alebo neskôr. Na druhej strane, ako vyvíjať tlak na tieto krajiny? Ja by som ich tlačila dvomi spôsobmi. Naozaj e, majú problém s, so zákazom cestovania, to by som uvalila, a potom e, vedia trpeť, keď sú zmrazené aktíva. A tie európske krajiny, ktoré už predávajú predávajú zbranie Saudom, či pani Teresa May alebo pán Macron, určite im záleží na národnej bezpečnosti ich štátov Určite im záleží na tom, kto je ich spojencom v teréne. V tomto prípade podľa FBI a podľa akékoľvek eh, spravodajskej organizácii to sú tí najhorší najhoršie radikálne prvky, ktoré existovali. Keď hovorím najhorší radikáli, akýkoľvek útok, ktorý sa udial od, 2000, eh, teda od 11. Eh, septembra, vždy je tam nejaké spojivo s Jemenom nie je to náhoda, že jeden e, z najhorších tých šíriteľov jemenskej jemenského posolstva bol ten, ktorý bol zabitý v útokoch dronom. Takto to je, keď máte radikálov na jednom mieste a občianskú spoločnosť, ktorá bola zdecimovaná, rozdrvená pod jarmom chudoby, to je naozaj taký tlakový hrniec konfliktu. Vidíme tu aj príklady z väzení, kde dáte normálnych ľudí s džihadistami, a džihadisti väčšinou majú prevahu potom v takejto situácii. Prosím, konajte, je to v vašom národnom záujme. A nie len, že možno popri tom e, zachránite Jemen, ale aj zabezpečíte budúcu demokraciu pre Európu. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem, pán Panceri. Súhlasím s Rulou o e, zákaze cestovania a zmrazenie prostriedkov a ja by som rada zodpovedala vašu otázku, Barbara, individuálne, lebo situácia áno, môže sa zhoršiť, sankcie áno, násilie proti kľúč, ne, násilie, ktorý spôsobujú násilníci, sú to dve ženy. Jedna je Radidža Al-Salami, ktoré posielajú správy zo situácii a je ďalšia je Talianka, ktorá je vydatá za Jemenčana, volá sa Laura Silvia Batalia a obidve robili výskum v teréne. Celá generácia v Jemene bola zničená, zabitá, skutočne trpia nielen z hladomoru, ale aj s chorobami a podobne. Pán Hán, vy ste spomenali OSN novú uznesenie, ktoré tlačí e, na teda to ja osobne už nedôverujem OSN, pretože bola tu humanitárna pomoc do týchto zón pod vedením Saudov alebo Spojených Arabských Emirátov. Prečo máme my poskytovať humanitárnu pomoc z našich daní európskych občanov Saudiu, dom, ktorí to spôsobili a poskytneme pomoc a na druhý deň tam oni idú bombardovať nemocnice a podobne. Takže moja osobná skupenosť, skúsenosť je taká, že 2018 ja a jeden švédsky bankár a profesor z univerzity z e, Ríma, jeden italianský lekár, pracovali, ktorý pracoval celý život medzi Rímom a Sanou nejako sa nám podarilo získať 45 tisíc švajčiarských frankov od súkromných darcov a katolických organizátorov. My sme za tie peniaze sme e, chceli, e, pri, sme zhromaždili v Džibuti deti, ktoré mali choleru, tak napokon sa nepodarilo OSN týmto deťom to zabezpečiť. Tak e, má to zmysel získať peniaze od súkromných darcov a katolických organizácií 45 tisíc švajčiarských frankov pre deti s cholerou, aby, keď, keď za tým boli vlastne tí Saudi za touto epidémiou cholere, cholery. A napokon e, sa d, bolo tu monetárne fórum, ktorý, ktoré, ktorý konali priamo v teréne v, na severe spolu v e, talianskou mimovládnou organizáciou Interso. Pán Bašir hovoril o, o Jemene a e, myslím si, že všetky reformy prospech žien boli zastavené kvôli vojne. Vy ste spomínali americkú úlohu, že tá nie je celkom jasná. Úloha Spojených štátov je veľmi jasná, je veľmi nesférová voči jemenským obyvateľom nemám vašu, vaše meno, pretože mi stolička stojí v ceste. Zapísala som si, že ste pani v červenom, aby som vás mohla osloviť. Európska únia eh, neviem, moja, moja otázka teda je, že koľko ešte e, deti musí zomrieť, aby sme boli ochotní zastaviť túto vojnu, lebo tu nie je politická voľa jednoducho. Marko Moretini, čo to znamená, že váš veľký zlom, o ktorom ste hovorili vo svojom vystúpení, zlom to znamená, že je, máte výhovorku, prečo nerobíte niečo. Pani Mogherini podporuje OSN, bol by fajn, keby sa pani Mogherini e, podarilo spomenúť zodpovednosť Saudov a Spojených arabských emirátov e, vo svojom tlačovom vyhlásení, bo keď ho čítate, vyzerá to ako e, keby to bola nejaká prírodná katastrofa a nie vojna v Jemene. Neviem vaše meno, osoby z humanitárneho oddelenia Európskeho parlamentu eh, je viacej peňazí. Áno, potrebujete viac peňazí, ale keby ste zastavili vojnu, tak už peniaze na humanitárnu pomoc netreba, čiže je jednoduchšie zastaviť nabíjanie. A pán Eriani, ktorý je, šéf, je šéfom diplomatickej misie v Jemene, vy ste uviedli tento, vy ste to úplne pokazili a myslím si, že vašim mužiam nikto neveril. Ďakujem pekne aj za túto úprimnosť. Teraz by som dal ešte slovo Die, nech sa páči. Thank you. Uh, first about the list. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o čierny zoznam, v roku 2017 eh, Saudi sa vráti k tomuto zoznamu, respektíve sú opäť na zozname. Potom ešte jeden eh, stručný prehľad alebo obraz. Eh, Teraz Huty, Jovia, ovládajú asi 8, 20 Jemenu, týchto 20 ovládajú ako ozrobená skupina z násilne to ovládajú a ostatní 80 v Jemene. Avšak problém v tých 80 namiesto toho, aby sa opätovne budoval štát, systém, sa rozhodli že dajú fanatickým skupinám zbranie a tie budú tiež kontrolovať ak, so zbraniami. Čiže z oboch stran, na oboch stranách sú ozbrojené skupiny, ktorí ovládajú toto územie a vojenské teda e, zásahy e, neboli, e, alebo ani jeden z nich nemohol vlastne tu vyhrať, pretože nikto z nich nemá žiaden poriadny plán, ani smerový, ani vojnový plán. A vlastne v roku 2017 mimovládne organizácie povedali, že je potrebné urobiť určité naliehavé kroky, aby sa situácia zmietnila. Neviem, volalo sa to akože opatrenia na budovanie mieru, eh, ako a určité naliehavé kroky, ako obnoviť letisko a vsané a podobné veci. O tomto sa teraz diskutuje vo Švédsku. To je minimum len. A ak strany konfliktu sa nebudú môcť dohodnúť ani na obyčajných týchto detailoch a odtiaľ vychádzať, tak je úplne zložité, aby vôbec sa mohli dohodnúť na miery. Ak budú Jemen ovládať rôzne milície, pretože toto je perfektný priestor. Jediný spôsob, ako môžete poraziť takéto rôzne milície, je vybudovať štát v akejkoľvek krajine. Čiže je potrebné opätovne vybudovať štát, ktorý porazí všetky takéto ľudové milície a je, je to, pretože už medzi tým všetky strany konfliktu vieme, nemajú, prejavujú svoje slabosti a je veľmi ťažko dostať ich eh, k stolu, ale či o prípadom sa Jemenu nevenovala nejaká pozornosť, aniž medzinárodná komunita nechcela robiť nič, ale Čangčučí aspoň priniesol svetlo na Jemen a teraz je otázka, ako môžeme dostať húty k stolu, ako môžeme tlačiť Saudov, ale dá sa to, dá sa to, dá sa ich sa dostať za stôl, len tlačiť na nich, jen tlakom a uznesenia v OSN, to je mierové, mierová rezolúcia, ktorá bola najprv vojnovou predtým, ale je tam jeden oce, ktorý bol vymazaný Spojenými štátmi Tý sa týka medzinárodného vyšetrovania a zodpovednosti. A toto je veľmi nebezpečné. My, to my si myslíme, že zodpovednosť je cestou k mieru, pretože eh, ak, ak sa vojna zastaví, aspoň tá zodpovednosť bude chrániť obyvateľov či civilistov. Tak ja som si myslela, že tak dobre, že máme takúto skupinu expertov, ktoré pripomínajú všetkým stranám konfliktu, že sú pod dohľadom a že sú sú pozorovaní a že sú zbraní na zodpovednosť, to je vlastne jediný nástroj, ktorý my máme. A táto skupina by mala byť podporovaná a poskytnúť im informácie všetkými možnými spôsobmi a mali byť podporovaní tak a, a treba tieto strany konfliktu jednoducho e, donútiť, aby zastavili, aby sa cítili, že sú oslabení a že nemajú žiadnu podporu. Nož, ako povedali ostatní kolegovia, my sme všetci tu preto, lebo nám na týchto veci záleží. V Talianskej som Talianka, záleží mi na Jemene, záleží mi na Bangladeši, aj na Líbii. A v podstate každý z nás e, už e, zaplatil svoju cenu. Pre mňa ako osobu, e, e, ktorá sa venuje humanitárnej činnosti a keď vidím dieťa, či je z Libie alebo z Jemenu alebo aj z Saudskej dieťa a je choré, pre mne to je jedno, odkiaľ to dieťa jednoducho potrebuje pomoc. A ja viem, že očkovanie je veľmi dôležité, rovnako aj dôležitý je paracetamol, keď deti majú horúčku pretože bez toho sa to nedá liečiť. Takže jednoducho primerie je podstatné e, v Jemene a aby mohli všetky humanitárne organizácie pokračovať vo svojej práci, pretože áno, môžeme byť naivní a povedať, že áno, chceme mier. Áno, všetci z nás chceme mier. Dá sa dosiahnuť tento mier v tejto chvíli? Dokážeme dosiahnuť mier? Dnes máme túto výmenu názorov o tejto humanitárnej situácii v Jemene a, a aj tu sme sa na všetkom nedohodli. Takže ja opäť e, apelujem na každého, kto je tu, aj na každého, kto nás sleduje, aj na internete. Umožnite humanitárnym organizáciám dos- e, priniesť e, lieky a, a umožnite ďalším organizáciám, ktoré sa chcú pokúsiť E, poskytnúť, e, čo sa dá e, na zmiernenie toho utrpenia, aby mohli prísť do Jemenu a pomôcť ženám, deťom aj mužom, tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Dobre, ďakujem všetkým. Zdá sa, že vďaka všetkým účastníkom na tejto diskusii to bola dobrá, kvalitná diskusia a dali sme dôležitý príspevok predovšetkým v snahe zabezpečiť ukončenie takéto situácie e, a pomenovať tie príčiny. Čiže určite to vyžaduje konkrétne kroky aj smerom k jemenskému obyvateľstvu a takisto aj pokiaľ ide o vyriešenie konfliktu. Samozrejme budeme pracovať tak, ako sme už aj urobili v Európskom parlamente. Nie len e, na tom, aby sme vypracovali uznesenia, ale aby tu bol istý tlak z pohľadu diplomatického tak aby tento mierový proces sa mohol skutočne začať naplňať. Ja verím a e, teda dúfam teda, že v rámci mojej návštevy budúci mesiac v Jemene budem mať možnosť e, lepšie si ujasniť situáciu a zároveň sa pokúsiť prispieť našim dielom ako Európsky parlament e, k tejto dramatickej, k tomuto dramatickému príbehu. Ešte raz ďakujem všetkým účastníkom, tu uzatvárame tento panel.